Usadte sa. Budeme hlasovať o prvej správe. To je uznesenie o Zimbabve, prípad obhajcu ľudských práv. A začneme hlasovať o oceku 15 v dvoch častiach. Prvá časť, ktorí sú za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Uznesenie, celok, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, schválené, ďakujem vám. Teraz prechádzame kolegovia k ďalšiemu hlasovaniu. To je uznesenie o kritickej situácii utečencov patracích ku komunite Rohingov z vrátane masových hrobov v Tajsku. Odsek 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Povedali mi, že by sme to možno mali overiť, takže elektronicky. Pozmenujúci návrh 2, odsek 1. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. To je schválené, jasné. Kolegovia, sme veľmi obozretní. Takže pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím, že si to potrebujeme overiť, takže elektronicky môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej, pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďakujem. Overíme elektronicky. Môžete. otváram hlasovanie. Je to prijaté. Takže hlasujeme teraz o uznesení celkovo, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. A je to jasnou väčšinou prijaté. Ďakujem. A teraz Prechádzame k uzneseniu o svazisku Prípad ľudskoprávnych aktivistov. Začneme pozmeňujúcim návrhom 3. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 9 v dvoch častiach. Menujete hlasovanie. Prvá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť, menujte hlasovanie, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďalej úvodné stanovenie k pôvodný text za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ustanovenie L, pôvodný text za proti, zdržali sa, taktiež schválené. Pozmeň sa na vrch 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz uznesenie, celok, menujte hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ďakujem kolegovia. Ďalej, správa pána Danžána, uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej obranej politiky, odsek 2 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 3 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, menujte hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A to je prijaté. Pozmeň 2. Menujte hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietam, Zam, zamieta sa. Odsek 6 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pôvodný text odseku 9, Menujte hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozme sa vrch 3. Menovite hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa návrh 4, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 5, Menujte hlasovanie, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kolegovia, je tu nejaký problém? Prosím, počujem hluk. Prepačte. Mikrofón si zapnite, prosím. Počujete ma? Dobre, nesom si istý, pán predseda. Je tam pozmeňujúci návrh 8. O tom sa nehlasovalo, alebo bol stiahnutý, ale ja som nič nepočul. Myslím si, že na to sa kolegovia stiažovali. Kolegovia, aby to bolo jasné. Pôvodný text pozmeňujúceho návrhu 8, pardon, odseku 8, odpadol, pretože sme schválili pozmeňujúci návrh 1 EPP. Je to teraz jasnejšie? Dobre. Ďalší kolega má otázku. Áno, to vyjasňuje to, ten chaos. Ale vtedy ste to nepovedali. Preto si myslím, že sme hlasovali trochu ináč ohľadom 11.3, než by sme teda ináč hlasovali, keby sme to boli vedeli. Moja kulpa, som na vine ja, pokiaľ ste takto pochopili, ale chcem jasne povedať, že pokiaľ sa schváli pozmenujúci návrh, tak odpadá pôvodný text. Takže som z toho poučená do budúcnosti, až sa to stane na budúce, tak budem vedieť. Takže pokračujeme. Pozmenujúci návrh 6. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže odsek 23, pôvodný text odpadá, alebo, prepačte, opravujem sa, čo to bude jasne teraz, budeme hlasovať o odseku 23 v dvoch častiach. Prvá časť za. Prepašte, ospravedlňujem sa. Tak prosím, od deviatky to celé zopakujte, pretože my a de- de- de- mnohí ďalší sme hlasovali pomílene. Začali sme deviatko, osmička odpadla, potom sa to celé posunulo, takže začneme znovu. Just to be very clear. Takže, poviem to jasne Objasnili sme si, ako je to s odsekom 8. Od tej doby všetky odseky boli menovité hlasovanie. Teraz máme 23, 6 odpadla, takže hlasujeme o odseku 23 o pôvodnom texte rukou. Takže to je za prvú časť. Zvinite ruku. To je za. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa Schválené. Odsek 24, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 25, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 34, prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Pôvodný text odseku 38, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. na vrch 7, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže pôvodný text odseku 41 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, Prijaté druhá časť, elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pôvodný text odseku 43, menovité hlasovanie, môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené odsek 47, pôvodný text menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 48 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Pôvodný text odseku 50, menovité hlasovanie, môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 51, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme to. 51 odsek, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 52, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 54, prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz uznesenie ako celok, menujte hlasovanie, môžete. Uzatváram hlasovanie. A schválené. Ďakujem kolegom. Teraz je tu správa, alebo ďakujem spravodajcovi. Ďalšia správa pán Kukan a pán Táran, financovanie spoločnej bezpečnosti obranej politiky, odsek 1, v štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Druhá časť. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Štvrtá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Ďalej odsek. Alebo, dobre, overíme štvrtú časť odseku 1. Môžete. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 3 v 5, 5 častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť Menujte hlasovanie môžete. Zatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť za proti, zdržali sa schválené, štvrtá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Takže môžeme overiť štvrtú časť. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa. Časť 5 za. Zdržali sa schválené. Odsek 13, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 15, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Takže odsek 17, menovité hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 18, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 2019. Prepačte, niekto chce niečo povedať? Chcete sa prihlásiť o slovo? Prosím, máte slovo. Nie? Dobre, myslím, že to bolo jasné. Dobre, Takže hlasujeme ďalej. Odsek 19 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 20, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 28, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené uznesenie ako také. Menovité hlasovanie môžete. The vote is closed. And that is adopted. Prijíma sa teraz prejdeme k správe pani Gomeš. Bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe. Odsek 1 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa druhá časť e, elektronicky. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa.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 Príjima sa. 14 elektronicky. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Príjima sa. Úvodné ustanovenie B, prvá časť z dvoch častí za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa uznesenie ako celok elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa, kolegovia. Teraz prechádzame k správe Komisie o pokroku Turecka za rok 2014. Ešte pani Piri má slovo. Ďakujem. Rada by som navrhla, aby sme hlasovanie odročili na ďalšie júnové zasadnutie. E, medzi hlasovaním v pléne a vo výbore prebehol len týždeň množstvo nových pozmejúcich návrhov a vo záujme všetkých politických skupín myslím si, že je, že v takejto dôležitej správe, ako je Turecko, by sme mali mať správne väčšiny. Ak máme mať na to čas, chcem navrhnúť, aby sme hlasovanie odložili do júna. Ďakujeme. Máme tu návrh. Kto chce eh, hovoriť v prospech tohoto návrhu? Pani predsedajúca, myslím si, že ten, táto eh, žiadosť je zmysluplná. Veľmi intenzívne sme po celé mesiace pracovali na tejto správe, ale odsúb medzi hlasovaním eh, vo výbore a v plene je taký krátky, že nie je možné vôbec za ten krátky čas E, dotiahnuť posledné potrebné kompromisy a preto navrhujem, aby sme podporili návrh pani Piri. Ďakujeme, pán Lambsdorff. Je niekto proti tej, tomuto návrhu? Nech sa páči. Len jedného prečníka. Dúfal som, že predstaviteľ vy väčšej skupiny než naša bude hovoriť, Turecko je veľmi dôležitou záležitosťou. Máme tu e, zodpovednosť voči našim voličom. Oni majú právo vedieť, kde sa nachádzame v tejto veci a ja navrhujem, aby, aby sme sa nevyhýbali tieto, tejto veci a aby sme hlasovali. We will now put the motion... Teraz teda návrh na odročenie e, dávam na hlasovanie. Kto je prosím za? Kto je proti? stržal sa niekto? Prijíma sa. Takže od, odročujeme správu o pokroku. Kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne. Tým sa e, končí hlasovanie a teraz prechádzame k vysvetľovaniu hlasovania. Ako náhle kolegovia vyprázdnia miestnosť.